tým duplom a toto nám naozaj neslúži k úcti. Ja si myslím, že ten, kto sa snaží e, zlúčiť rodinu a prácu, e, tieto vety považuje za absurdné, ale je veľmi zlé, keď e, takéto veci zaznívajú z úst práve žien. Bene, procediamo. Proced- Dobre, vážené dámy, vážení páni, poďme teraz k samotnému programu hlasovania. Mám tu ešte niekoľko vyhlásení predtým, niekoľko oznámení. Písomné oznámenie číslo 007 z roku 2011. Predložil ho pán Papastamkos, pani Mičel, Sústa Svievka. Ide o boj proti korupcii a takmer všetci poslanci tohto parlamentu podpísali tento dokument. Je to veľmi dobrá správa v súvislosti s tým, čo sme sa dozvedeli v súvislosti so športom. Takže toto vyhlásenie podľa článku 123 bude postúpené adresátom. Druhé oznámenie. Znova ide o písomné vyhlásenie 0010 roku 2011, autory Jana Kudakis, Geringer, de Odenberg, Grostedt, Danu a Wikström o práci výboru v súvislosti s nezvestnými na Cypre. Väčšina poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 132 podpísalo tento, toto vyhlásenie a podľa rovnakého článku to teda bude postúpené adresátom. Blahoželám k tejto iniciatíve kolegyne Jana Kudakis, ktorá sa teraz hlási o slovo. Ďakujem pekne. Za posledné tri mesiace sme viackrát kontaktovali uh, poslancov aby podporili toto vyhlásenie a naozaj sme dosiahli obrovský úspech. Toto vyhlásenie číslo 10 bolo prijaté veľkou väčšinou. Chcem sa poďakovať spoluautorom, hlavne Charlesovi Tenokovi, ktorý v každom jednom Štrásburgu spolu so mnou hľadal podporu. Chcem sa poďakovať aj deklaračnému oddelaniu a, a mojim spolupracovníkom, ktorí mi to tak veľmi uľahčili. Na galérii dnes máme Máme skupinu mládeže z Nepomaku, Svetová organizácia mladých e, Cyperčanov vo Veľkej Británii a oni teda prišli na vyhlásenie tohto vyhlásenia. Takže podpora tohto vyhlásenia je veľmi pozitívna pre parlament do budúcna. Áno, vítame tu prítomnú delegáciu, hovorí pán predseda. A pán Stamko sa ešte prihlásil o slovo. Nech sa páči. Sústa. Pán Zrievka, pán Sústa a ďalší kolegovia. Všetkým sa im chcem poďakovať ako autorom vyhlásenia číslo 0007 a ja dúfam, že tento signál Európskeho parlamentu povedie k tomu, že komisia bude lepšie realizovať svoju koordinačnú úlohu, pokiaľ ide o boj proti korupcii v oblasti športu. Ďakujem pekne a teraz poďme hlasovať 6 návrhov uznesenia o Sudáne a Južnom Sudáne. Máme tu spoločný návrh uznesenia. Nie sú tu žiadne pozmeňovacie návrhy. Hlasujeme, kto je za.